Merci beaucoup. Monsieur le Président, Vážený pán predseda republiky, prezident republiky, vy ste zavítali do Európskeho parlamentu. E, je to radosť aj česť, e, že vás tu môžem dnes v Štrasburgu privítať. Vážený pán e, predseda, my sme pred vami už prijali aj predsedu Komisie Africkej únie a váš príchod sa zapisuje do rámca približovania sa v rámci nášho partnerstva e, s africkými krajinami. Ja musím pozdraviť mimoriadnú prácu, ktorú ste vo vašej krajine odviedli skoncovali ste s občianskou vojnou, posilnili inštitúcie a právny štát, obnovili, zdynamizovali a diverzifikovali ekonomiku, takže ste vytvorili základ pre industrializáciu, zlepšili ste sociálne indikátory. Pobreže Slonoviny patrí medzi vysoko rastúce e, ekonomiky vo svete. E, na tento rok sa odhadzuje rast 6, 8 v porovnaní s inými krajinami afrického e, kontinentu je to nevýdané. Ale ešte zostáva veľa vecí, ktoré treba urobiť. Boj proti chudobe, infraštruktúry, výchova, vzdelávanie, zdravotníctvo, pitná voda a elektrina. Vedzte, že my nezabúdame na to, že pobrežie e, slonoviny, podobne ako aj Európa, boli postihnuté e, teroristickými útokmi. Je to pliaga, ktorú nemôžeme vyriešiť o samote. Musíme spolupracovať v tejto oblasti, a to aj prostredníctvom regionálnych organizácií, ako je CDAU a Africká únia. A e, ve, e, Veľká časť Afriky zdieľa tie isté výzvy ako my, vrátanie migračných tokov. Treba pôsobiť na príčiny týchto problémov a treba zaangažovať skutočnú ekonomickú diplomáciu, aby sme vytvorili rast a zamestnanosť. E, príchod prezidenta Maršalových ostrovov nám pripomína potrebu bojovať za udržateľný rozvoj a klímu. Pobrežie slonoviny tiež trpí klimatickými zmenami, suchami, záplavami a takisto aj eróziou pobrežia. A to ohrozuje zamestnanosť, mier, bezpečnosť a E, my určite budeme v týchto oblastiach, ale aj v ďalších e, spolupracovať a to budeme riešiť koncom tohto roku na samite Afrika-Európska únia v Abidžane. Vážený pán prezident, vaša prítomnosť tu je veľmi dôležitá a my sme veľmi radi, že vám môžeme dať slovo a privítať vás. Veď ste, pán prezident, že my sa chceme pozerať na Afriku africkými očami a nie očami Európanov. A preto spolupráca medzi vami a nami je zásadnou a nevyhnutnou premiér pre stabilitu, spoločné angažmán a záväzky boja proti terorizmu a ilegálnej migrácii, ako aj proti klimatickým zmenám. A teraz, vážený pán predseda, nech sa páči, odo- prezident, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, vážení európsky poslanci a poslankyne, dámy a páni. Chcel by som najskôr poďakovať za možnosť, ktorú ste mi dali vystúpiť dnes eh, pred Európskym parlamentom, ktorý sa tu stretol na plenárnom zasadnutí je to česť a privilégium pre mňa aj pre moju krajinu byť tu medzi vami, ktorí reprezentujete viac ako 500 miliónov európskych občanov, aby e, ste v dôsledku vašej kultúrnej e, rôznorodosti, politickým záväzkom, ako aj voči veľkej skúsenosti, vy tu vytvárate E, mimoriadne a prestížne spoločenstvo. Preto by som rád túto príležitosť využil na to, aby som spolu s vami hovoril o tých hlavných výzvách, ktoré stoja pred Afrikou v najbližších desaťročiach. Budem vám hovoriť o mojej krajine, o pobreží Slonoviny, ktoré sa vydalo na cestu vynárajúcej ekonomiky, ako to už viete. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci a poslankyne, 25. marca 2017 Európska únia e, v, v, vo väčšnom meste Ríme si pripomenula 60. výročie podpisu rímskych zmluv. Tieto zmluvy e, vytvorili základy pre skutočnú solidaritu medzi národmi, ktoré boli predtým v stave vojny. Ocovia zakladatelia Európy mali geniálnu myšlienku e, dať dohromady všetky zdroje a inteligencie v prospech e, vybudovania mieru, bezpečnosti a zdieľanej prosperity. A takto Európa vytvorila inšpiráciu pre zvyšok sveta a najmä pre africký kontinent. v e, E, teraz, keď vidíme e, istú stratu identity vo viacerých regiónoch sveta, ja som presvedčený, že vo vašom zhromaždení e, vy určite máte dostatok energií na to, aby sa pokračovalo v, na ceste solidarity, otvorenosti a e, mieru, tak ako, to, ako o tom hovorili vaši predchodcovia. Toto presvedčenie hovorí o tom, že Európska únia naďalej predstavuje e, vo, vo svete ostrov mieru, stability a pokroku. Napokon aj Nobelová cena za mier, ktorá vám bola udelená v roku 2012, to iba ilustruje. Pán predseda, e, dámy poslankyne, páni poslanci, Budúcnosť ľudstva a ich politik závisí od rôznych, od, od politiky, od aktov a od svetových programov v jednotlivých krajinách, kontinentoch, ale aj v celom svete. A preto my chceme, aby e, sme tu dnes hovorili o troch hlavných výzvach, ktoré budú mať veľký význam pre budúcnosť našej planéty a na vzťahy medzi Európou a Afrikou. Ja viem, že predseda komisie, pán Šaky, už hovoril o otázkach spojených s mierom a bezpečnosťou, takže ja nebudem opakovať. A tie tri hlavné výzvy, o ktorých chcem hovoriť, sa týkajú klimatických zmien, migračných tokov a demografického vývoja pán predseda, páni poslanci a dámy poslankyne. Klimatické zmeny 12. decembra 2015 hlavní predstavitelia sveta sa stretli v Paríži, aby prijali historickú dohodu o klíme. Táto dohoda bola ratifikovaná veľkou väčšinou štátov vrátane e, pobrežia Slonoviny, ktorá už nakoniec e, aj E, ratifikuje túto dohodu, je pre nás e, jedinečnou príležitosťou udržať klimatické oteplovanie e, v rozumných hraniciach. Dnes viac ako kedykoľvek predtým je dôležité zaviesť do života túto dohodu tak, aby sme zvládli ničivé dôsledky klimatických zmien. Európa v tomto prípade vždy bola e, príkladom, tak ako aj v iných veľmi dôležitých svetových výzvach. Európa naďalej mobilizuje názory, financovanie aj technológie e, nevyhnutné na energetický prechod, tak aby Parížská dohoda bola nezvratná. Parížská dohoda nám dala historickú príležitosť a my ju musíme premeniť na skutočnosť. Dnes, keď vám hovorím, tak obrovské prietrže mračien, ktoré sú veľmi zriedkavé v, na pobreží Slonoviny, spôsobili obrovské škody vo viacerých oblastiach mojej krajiny. Rovnako mnohé regióny v Afrike musia čeliť nám sucha, nevýdaných rozmerov, ktoré spôsobujú smrť a bezvýchodiskovosť vo viacerých spoločenstvách a e, vedú k masívnemu premiesňovaniu obyvateľstva. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste naďalej bojovali e, za, e, protiklimatickým zmenám a aby ste to naďalej považovali za prioritu. Existujú viaceré možnosti, ako naďalej E, ukazovať cestu zeleného rastu, ktorý používa iba málo uhlíka. Tieto možnosti sú napríklad racionálne riadenie a využívanie prírodných zdrojov a ekosystémov, e, využívajúc ich hodnotu pre ekonomický rozvoj. Spoločne musíme podporovať e, odolnosť v spoločenstvách a redukovať všetky formy diskriminácie, najmä diskriminácie žien. Všetci sa musíme snažiť o politiku e, redistribúcie, ktorá by bola spravodlivejšia a spravodlivejšie rozdeľovanie bohatstva. Druhá výzva, e, o ktorej som chcel dnes hovoriť a s ktorou je naša planéta konfrontovaná, sú migračné toky mladí ľudia a ich zamestnanosť. E, v novembri 2015 na samite o migrácii som e, prítomným šéfom štátom a vlád povedal, že drámy vedúce k smrti tisícov ľudí v Stredozemnom mori a v Saheli vyzývajú k väčšej miere solidarity a e, k zosúladeniu aktivít medzi Európou a Afrikou. A preto musíme konať e, trvalo a musíme riešiť e, faktory, ktoré túto situáciu spôsobujú. Je potrebné nastoliť mier a bezpečnosť v oblasti e, saharského Sahelu, podporovať e, konsenzuálne politické riešenia konfliktu, napríklad v Lídii. Vždy treba e, uznať, že konflikty a organizovaný zločin nevysvetľujú sami o sebe tieto permanentné migračné toky, ku ktorým dochádza v posledných rokoch smerom do Európy. K týmto faktorom treba pridať ešte chudobu, biedu, nezamestnanosť a demokratický deficit v mnohých krajinách Afriky. A preto v pondelok 12. júna 2017 počas konferencie G20 Partnerstvo s Afrikou sme navrhli vytvorenie špecifického plánu, ktorého cieľom by bolo uľahčiť masívne investície v Afrike s cieľom vytvoriť e, zamest- pracovné miesta najmä pre mladých ľuďov. To by prispelo k redukcii migračných tokov, najmä ilegálnych, do Európy. Vzhľadom na e, angažovanosť pre túto e, veľkú vec, a perspektívu, veľa spomedzi vás navrhli, aby sa tento plán volal plán Merkel. Ale my musíme povedať, že tie migračné toky medzi e, jednotlivými africkými oblastiami vysoko prevyšujú v objeme to, čo e, pozorujeme medzi Afrikou a Európou. Napríklad Pobrežie Slonoviny prijalo približne 5,5 milióna cudzincov na svojom území. E, to predstavuje okolo 26 e, obyvateľstva, ktorého je 24 miliónov e, vlastne presun týchto ľudí predstavuje 1% e, HDP ročne v, na pobreží Slonoviny. Moja krajina bude naďalej prejavovať solidaritu e, voči všetkým týmto národom a bude sa snažiť aj o rozvoj e, tých krajín, ktoré, e, s ktorými susedí. Moja krajina bude aj naďalej prejavovať solidaritu voči všetkým týmto obyvateľom. Je preto dôležité, aby mala podporu a aby mohla naďalej vytvárať pracovné miesta a umožňovať umožniť e, to, aby sa stala krajinou e, príjmajúcov a pohostinnou. Táto africká mládež, e, ktorú láka európske dobrodružstvo, sa stáva často obeťou e, mafiánskych sietí a teroristických organizácií, E, ktoré sa priživujú na ich zraniteľnosti a frustrácii. A my preto musíme práve tu pracovať, musíme mladých ľudí vzdelávať, aby si uvedomovali, že im bude lepšie v Afrike. E, je potrebné, aby boli vychovávaní k rešpektu, k dôstojnosti. My si musíme stále pripomínať prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá bola prijatá v OSN 10. decembra 1948 v Paríži. A citujem, všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva. Majú rozum a svedomie a musia konať jedni voči druhým e, v duchu bratstva. A práve v tomto duchu sa otvára spolupráca v oblasti mnohých oblastí, e, aj v pobreží e, Slonoviny, ktorý, ktoré e, dostalo mandát v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie 2018-2019. A preto by som vám chcel poďakovať všetkým vašim krajinám za masívnu podporu, ktorú ste prejavili pri príležitosti e, nášho zvolenia do Bezpečnostnej rady OSN. Tento e, mandát začína 1. januára 2018 e, bude mať za cieľ mier, ktoré naše národy povýšili na svoje druhé náboženstvo. Posledná výzva, ktorú by som chcel ešte spomenúť, je demografický vývoj. Podľa výpočtov e, oddelenia pre vývoj obyvateľstva v OSN, svetové obyvateľstvo, ktorého je v súčasnosti 7,4 miliardy, z toho 1,2 miliardy žije v Afrike, e, presiahne 10 miliárd v roku 2056. A Afrika bude celkovo e, zažívať ten najvyšší rast, ktorý bude predstavovať 54 percent svetového demografického rastu do roku 2050. V dôsledku najrozvin... tento rast umožní obyvateľom tých najrozvinutejších oblastí e, dostihnúť najrozvinutejšie oblasti Severnej Ameriky a Európy. Nigéria sa stane v roku 2050 50. najľudnatejšou krajinou a predbehne Brazíliu, USA, Indonéziu a Pakistan. Zatiaľ čo e, Demokratická republika Kongo a Etiópia e, nahradia Rusko a Mexiko na zozname desiatich najľudnatejších krajín vo svete. A vidíte, aké bude miesto týchto troch najväčších krajín. E, a najľudnatejších krajín vo svete. A tento rast bude ešte výraznejší, pokiaľ ide o obyvateľstvo v aktívnom veku. E, aktívne obyvateľstvo v subsaharskej Afrike prejde z 518 miliónov v súčasnosti na 1,3 miliardy v roku 2050 dámy a páni, Afrika, kolíska ľudstva, E, bude na konci storočia paradoxne najmladším regiónom sveta. A to si vyžaduje, aby všetci africkí vodcovia, ale aj vodcovia celého sveta vyvíjali úsilie na stabilitu Afriky. Ale e, to bude závisieť aj od toho, ako sa bude riešiť otázka mladých ľudí v priebehu budúcich desaťročí. E, tá Záhrnutie tejto, tohto demografického vývoja do rozvojových programov si bude vyžadovať e, investície do ľudského kapitálu, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotníctvo a profesionálne vzdelávanie. Obrovské investície budú potrebné aj do infraštruktúry, vrátane do e, veľkých regionálnych projektov, dopravy, elektriny, vzdelávania a zdravotníctva. Dámy a páni, Rád by som vám ešte niečo povedal o pokroku, ktorý dosiahla moja krajina, pobrežie Slonoviny, ktoré po desaťročí krízy e, je dnes mierovou krajinou a dokonca sme začali aj e, a obnovili ekonomický rast. To, tento e, pokrok je výsledkom obrovskej mobilizácie a odhodlania obyvateľstva. Dosiahli sme to aj vďaka E, veľkej technickej a finančnej pomoci našich e, partnerov, vrátane Európskej únie, najmä v oblasti správy, poľnohospodárstva, energií. Chcel by som teda využiť túto príležitosť na to, aby som pozdravil a e, poďakoval Európskej únii za jej podporu. Partnerstvo s medzinárodným spoločenstvom a najmä s Európskou úniou umožnilo pobrežiu Slonoviny realizovať výnimočné eh, výsledky. Eh, v priebehu šiestich posledných rokov miera, priemerná miera rastu ekonomiky dosahovala 9 ročne a predpoklad na obdobie 2017-2020 to je okolo 7 ročne. Miera inflácie E, dosahuje menej ako 2% a to aj teda vďako napojeniu na euro. Rozpočtový deficit bol pod kontrolou a dosahuje okolo 3% HDP. Tento rok e, je situácia samozrejme trošku odlišná v dôsledku, v e, dôsledku cien, zmeny cien KK, ktorého sme prvý svetový producent ale my budeme naďalej vyvíjať úsilie na to, aby sme e, zvládli aj tieto makroekonomické okolnosti. E, pobrežie Slonoviny je najväčším svetovým výrobcom kaká a kešu orieškov. A sme takisto najväčším africkým producentom palmového olivu a kaučuku sme jedným z top reformátorov v rámci klasifikácie Doing Business v Svetovej banky. V oblasti energetiky sa stávame e, e, energetickým hubom západnej Afriky s ročnou schopnosťou 2000 MW e, a v roku 2020 to bude 4000 MW. Dnes pobrežie Slonoviny má najhustejšiu infraštruktúrnu sieť a najdiverzifikovanejšiu v Afrike, či už ide o cesty, prístavy, letiská. A rovnako sme urobili veľký pokrok v oblasti reformy bezpečnosti, vrátanie odzbrojenia a demobilizácia reintegrácie bývalých bojovníkov, e, pričom do tohto programu Európska únia úspešne prispela. Tieto reformy a tieto udalosti e, nie sú spochybnené e, konjunkturálnymi udalosťami posledného obdobia. A dnes vlastne máme rovnako profesionálnu obranu ako aj v, aj v iných e, krajinách. A preto chceme podporovať naďalej operácie na udržanie e, mieru. Niekoľko rokov pred tým, ako vyprší platnosť e, kotonských e, zmluv, nastal čas zamyslieť sa nad novou zmluvou medzi Afrikou a Európou. Ja by som chcel navrhnúť niekoľko myšlienok, ktoré e, sa inšpirujú vynikajúcimi vzťahmi pobrežia Slonoviny s Európskou úniou. Tieto vzťahy musia byť úprimné, založené na vzájomnej dôvere a musia byť samozrejme aj E, e, prijaté obyvateľstvom. Musia stáť na e, flexibilných finančných nástrojoch a brať do úvahy národné riadiace a kontrolné mechanizmy, ktoré môžu byť v prípade potreby posilnené. Samozrejme je potrebné ešte aj hlbšie sa pozrieť na tieto veľmi dôležité otázky pre moju krajinu. A na záver by som chcel pozvať všetky krajiny, ktoré vy zastupujete, aby ste sa zúčastnili budúceho samitu Európska únia Afrika, ktorý sa ustoční v novembri v Abidžane. E, toto dôležité stretnutie, ktoré e, prebehne e, v čistej tradícii e, ivorského pohostinstva, bude príležitosť E, riešiť e, medzinárodnú spoluprácu, ako aj nazvať nové výzvy, s ktorými je ľudstvo konfrontované, najmä otázky spojené s rozvojom a mladosťou. Pán predseda, chcem by som vám poďakovať a aj vám, dámy poslankyne, páni poslanci, veľké, veľká vďaka. A pán Tažany, aj vám ďakujem za vaše pozvanie a som naozaj dojatý týmto horúcim prijatím, vašou veľkou účasťou e, na e, tomto stretnutí, ktoré bolo príležitosťou oboznámiť vás s výzvami, ktorým čelíme nielen na pobreží Slonoviny, ale aj v Afrike. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem každému a každej z vás. Beaucoup, Ďakujem, pán predseda, za váš prejav. Európsky parlament bude protagonistom e, a spojencom vaš, vašej krajiny, ako aj Afriky. My zdieľame rovnaké výzvy, nezamestnanosť mladých ľudí, boj proti terorizmu, proti imigrácii, najmä ilegálnej, a proti klimatickým zmenám. Vy ste zdôraznili význam demografického rastu. A preto Európa sa musí oveľa viac angažovať u vás, ak chceme vyriešiť naše problémy, a pomôcť vám. Na to musíme spolupracovať, aby sme sa pokúsili znížiť nezamestnanosť a dať nádej všetkým mladým Afričanom. Musíme zabrániť, aby sny mladých Afričanov žiť u seba vo svojej rodnej krajine e, boli zničené v dôsledku rozličných problémov. My chceme stať pri vás a parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. Takže ešte raz veľmi vám ďakujem za to, že ste nás navštívili. Máte tu e, priateľov a naše dvere vám budú vždy otvorené. Veľmi pekne ďakujem. συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. A teraz môžeme pokročiť k hlasovaniu. Pani van Stoich má faktickú pripomienku. Je to faktická pripomienka? Máte slovo? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda ja sa e, vzťahujem na článok 31 e, rokovacieho poriadku v prezidiu. V e, pondelok ste diskutovali o správe o tom, že budova parlamentu v Bruseli už nie je odolná e, voči e, teroristickým útokom a že má byť zborná. A e, túto správu už máme dlho. Ja nechcem povedať, že som proti zboraniu tej budovy, ale chcem povedať, že my ako mm, členovia mm, tejto snemovne máme nárok na to, aby sme si pozreli túto správu.